Takže vážení kolegovia, dovolte nám začať. Dnešné zasadnutie je pondelok, 3. december, teda prijatie programu. Ak nie sú žiadne komentáre, tak program je prijatý. Nevidím žiadne komentáre. A teraz moje oznámenia, moje oznámy teraz. Takže pustíme sa do toho. Prejdeme na ďalší bod, číslo 3. E, prijatie protokolov zasadnutí 5. november 2018. Ak nie sú žiadne námierky. tak, sú, e, tak je protokol považovaný za prijatý. Bod číslo 4 je elektronické hlasovanie. Poprvé, teda prvý bod E, opakované e, použitie informácií verejného sektora, prepracované znenie. E, chcete faktickú poznámku? Nie som si istý, ale možno informačný bod, len sa chcem opýtať, či je nevyhnutné hlasovať o 4. hodine v pondelok popoludní. Ja hovorím len za seba. Ja som o jednej odišiel z domu, aby som sem prišiel hlasovať, čiže takže potom útorok, stredu, ak sa bude hlasovať. Neočakávam, že sa to zmení kvôli mne, ale myslím si, že väčšina e, iných kolegov e, má ten istý problém a v takom prípade by som sa pridal k väčšine. Čiže by som musel vlastne odísť o jednej e, hodine v noci. Vážení kolegovia, bola tu iná možnosť, e, nebola iná možnosť, pretože nemáme dostatok času, čiže bola možnosť stretnúť sa potom ešte budúci pondelok v Štrásburgu, čiže ak by sme si mali vybrať, či sa bude hlasovať a všetky ostatné veci budúci pondelok. už, zkrátka, e, teda lepšie riešenie bolo stretnúť sa v pondelok v Bruseli. Pravdepodobne niektorí z vás sú s tým nespokojní, to chápem. A mnohí z vás by boli nespokojní, keby sme hlasovali v pondelok večer v Štrasburgu. O tom som presvedčený, pretože väčšinou e, sa tam veľmi protestuje, že žiadne hlasovanie v Štrasburgu. A toto je posledné zasadnutie tento rok, už nemáme žiadne ďalšie, čiže prepačte, Sean, prepač, e, Mali sme na výber z dvoch e, zlých riešení a snažili sme sa vybrať si to menšie zlo. Dobre, takže začneme. Opakované použitie verejného sektora. Testujem. Nie, predseda povedal sex omylom. Sa ospravedlňuje. Áno, výborný začiatok. Čiže otváram e, e, skúšobné hlasovanie, test. Končím hlasovanie. Dobre, ďakujem. Návrh správy o opakovanom použití informácií verejného sektora prepracované znenie. Spravodajca je um, kolega Filikotis. Kompromisný návrh A. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 151 a Libe 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Imko 38 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 1 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 1, 5, 5. 5, 4 a 5, 3. To je identické. Ehm, kto je za? Proti? Preveríme. I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2A za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 2B za. Proti zdržali sa prijaté. 172 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Líbe 25 za, proti, zdr- uh, preveríme líbe 25. Libe 25. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 179D za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý. 189 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 190 a IMKO 43. To je identické za, proti, Zdrali sa zamietnuté. 191 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 33 za, proti, teda 33 za, preveríme. Amendment 33. I close. E, pozmeňovací návrh 33. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatý. 34 a Líbe 30 spolu za, proti, držali sa, e, teda preveríme. And I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. 197 a 198 za, proti, zdržali sa, preveríme. Je to nejasné. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz 199 a imko 44 za, proti. E, preveríme. Mne sa zdalo, že je to prijaté, ale preveríme. Okay. Better to check. I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 200 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 202 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 202. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 47 za, proti, preveríme. Imko 47. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 206 a Libe 31 spolu za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 37 za, proti, Zdržali sa. Je to zamietnutá. 207 za. Proti zdržali sa prijatí. 209 IMKO 48 a LIBE 33 za. Proti zdržali sa prijatí. LIBE 34 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 210 za proti zdržali sa zamietnutí. 213 a Libe 37 a Imko 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 214 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 215, Imko 50, Libe 38 za, proti, zdržali sa, prijatí 217, Imko 51 a Libe 39 za. Proti. Preveríme. 217. A tie ostatné. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 219, IMKO 52, LIBE 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté, LIBE 41 za, proti, zdržali sa ešte raz. Libe 41 za, proti. No, je to prijaté. 220, Libe 42 za, proti. Držali sa, preveríme. 220 a Libe 42. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Imko 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 221 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222D, 223D za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Libe 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 61 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Imko 69 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Libe 47 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 255 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 256 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 257, IMKO 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, preveríme. 45. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, preveríme to ešte raz. 46. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 258D za, proti. Mali by sme to preveriť ešte raz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 73 za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 75 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, ešte raz, pardon, ešte raz, e, najprv 260, takže po IMKO 75 bolo prijaté 260, preskakujeme 261 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Imko 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdrali sa prijatá 273 za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdrali sa zamietnuté. Kompromis 12 za, proti zdrali sa prijaté. Kult 17 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijaté. A teraz ideme na 313 a IMKO 88 za, proti, preveríme, 313. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 15 za. Proti. zdrali sa. Prijatý. 318 za. Proti. zdrali sa. Preveríme. 318. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 319 a IMKO 90. Za. Proti. Držali sa. Preveríme ešte raz. And I close the vote. E, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis B za, proti, zdržali sa, prijaté. 67, eh, IMKO 6 a LIBE 4 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. Libe 5 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis D za, proti zdržali sa prijaté. 72 za, proti zdržali sa prijaté. Imko 8 za, proti zdržali sa prijaté. 73 za, proti zdržali sa prijaté. 5 za, proti zdržali sa preveríme. 5. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis E. Za. Proti zdržali sa prijaté. 7 za. Proti zdržali sa prijatí. Imko 10 za. Proti zdržali sa prijatí. 8 za. Proti zdrali sa zamietnutí. Líbe 9 za. Proti Je to prijaté. tak je to prijaté. Teraz ideme na 9. Za, proti, preveríme, preveríme 9. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh 9. Ešte raz. Nie Libe 9. Pozmeňovací návrh 9. Pozmeňovací návrh 9. Ešte raz. Ešte raz preveríme pozmeňovací návrh 9. Elektronicky. Pozmeňovací návrh 9. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 Libe 11, Imko 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh F za, proti, zdržali sa, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 89, Libe 13 za, proti, zdržali sa, e, prijatý. Kompromis H za, proti, zdržali sa, e, prijatý. 177 e, za, 107 za, 104 za, proti, preveríme, 104. 104. I close the vote. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis I za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis K za, proti, zdržali sa, prijatý. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 119 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kult 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 120 za, proti, držali sa, zamietnutí, 17 za, proti, držali sa, prijatý. Kult 4 za, proti, preveríme, kult 4. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Imko 22 za, proti, je to prijatá. 122 za, proti, zdržali sa, prijatí. 124 za, proti, zdržali sa, prijatí. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 128 za, proti, no, 128 hlasujeme, alebo nevidím. Ako chcete hlasovať? A končím hlasovanie. Je to prijaté. Ideme na 129D a IMKO 27D. Za, proti, zdrali sa, zamietnutý. IMKO 28 za, proti, zdrali sa, prijatý 20 za, proti, Preveríme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 21 za, proti, držali sa. Zamietnuté 22 za, proti, ti, držali sa. Zamietnutý. Kompromis L za, proti, zdržali sa, prijatý. Imko 29 za, proti, zdržali sa prijatí 133 a IMKO 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa, preveríme 25. Preveríme 25. Končím hlasovanie. Zamietnuté 138 za, proti Zdrali sa, prijatý. Kult 6 za, proti. <clears throat> Preveríme. Kult 6. Kult 6. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Imko 34 za, proti. Zdržali sa zamietnutie. 149, IMKO 36 a LIBE 22 za, proti, zdrža- preveríme. Takže 3 pozmeňovacie návrhy spolu. Prvý je 149, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Líbe 23 za, proti. Zdržali sa prijatí. 159 Imko 37 za, proti, preveríme. A končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Zamietnutý. Teraz finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. No, je to prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Hlasovanie na vstup do medziinštitučných rokovaní pravidlo 69c. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Veľká podpora. Gratulujem spravodajcovi. Ako viete, mali by sme začať s rokovaniami čo najrychlejšie, čiže bolo nevyhnutné hlasovať ešte tento rok, za čo, čo ma veľmi mrzí, ale bolo to naplánované. Zasadnutie výboru ITRE bolo naplánované už od začiatku, čiže nie je to nič neobvyklé. Takže e, pán spravodajca, máte slovo. E, ja by som len chcel sa poďakovať všetkým e, tieňovým spravodajcom aj ich asistentom sekretariátu ITRE za veľmi užitočnú spoluprácu a produktívne produktívnu asistenciu a s ich podporou dúfam, že e, budeme plodne reprezentovať e, postoje parlamentu. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí pomohli. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz prejdeme na ďalší bod. Bod číslo 5. No a správa finančný program pre vyraďovanie jadrových zariadení a sprevádzky a nakladanie s radioaktívnym odpadom. Kolega Peter Korumbašev je náš spravodajca. A začnime. In favor, against... 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 a 6 spolu za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, zdržali sa prijaté, je to prijaté, áno, áno, 18. Overíme si to. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté 20 za, proti, zdržali sa prijaté 21 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 3 k e, úvodnému ustanoveniu 16 za, proti, zdržali sa prijaté. E, kompromis 1 EU spolufinancovanie za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za proti, overíme si to, 27. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. 30. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 11 jedenáctka kolegovia. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2 k úvodnému ustanoveniu 15 za, proti, zdržali sa prijaté, dvojka za, proti, schválené, 15 za, proti, zamietnuté a finálne hlasovanie Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu veľkú podporu a blahoželám spravodajcovi. No a teraz, viete, je to prepojené s rozpočtom, takže mali sme o tom hlasovať aj na plenárnom zasadaní. Všetky tieto rozpočtové témy budú hlasované, oni sa bude hlasovať na plenárnom e, zasadaní. A teraz prejdeme k ďalšiemu návrhu správy zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť doplňajúceho nástroj susedstva a rozvoju a medzinárodnú spoluprácu na základe zmluvy o Euratome. Spravdajcom je Vladimír Uručev. 19, 20, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, overíme si to. Prosím vás, dvíhajte poriadne ruky, vážení kolegovia. 26. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 28 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 10, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 a 10, druhá časť za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Chcete si to overiť? V poriadku. 57 a druhá časť desiatky. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, overíme si to. 61. Nie, prepáčte, pozmenujúci návrh 61. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 67 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 68 za. Proti. Opäť si to overíme. 68. 68. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 69 za. Proti. Overíme si to. 69. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Všetky tieto zvyšné pozmeňujúce návrhy nejaké námietky? Nie. Takže budeme o tom hlasovať spoločne za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, lebo nevidím vaše ruky. Takže 74. Uzatváram a hlasovanie je to zamietnuté. Takže kolegovia, poprosím vás, poriadne dvihnite ruky. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17. Pozmeňujúci návrh 17. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 16 a 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti. Overíme si to. 78. 78. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 79. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 80 za, proti. Overíme si to. 80. -ka. Overíme si 80. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté, 82 a 19, 24 a 2 spolu, za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, 83 a 49 za, proti, zdržali sa prijaté tentokrát. Kompromis 6 za. Chcete si to overiť? 83, 49, dobre. Overíme si to. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 8 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 25. Overíme si 25. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 27 za, proti. Zdržali sa, overíme si to 27. 27. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 31 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 9 za proti prijaté, 33 za prijaté, 6 za proti, ale to si overíme, 6. Otváram a uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. In favor. 7, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 45, 46 za, proti, zdržali sa schválená, 47 za. Overíme si hlasovanie elektronicky. Koniec hlasovania elektronického. Zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa. Sprijatý. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 52 za, proti, zdržali sa prijatí. A záverečné hlasovanie o takto pozmenenej správe. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem jednoznačná podpora správe. Blahoželám spravodajcovi. Pán predseda, ja som si všimla, že pri tom predchádzajúcom hlasovaní pri informáciách z verejného sektoru tento pozmenujúci návrh nebol predložený, takže prosím, aby sa o ňom hlasovalo nový 232, článok 5, pán predseda. E, e, e, náš sekretariat hovorí, overí toto a my sa k tomu potom vrátime na konci hlasovania, aby sme ušetrili čas. A teraz budeme hlasovať o ďalšom bode, to je bod 6. Pardon, bod 7 zavedenie programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť, vrátanie malých a stredných podnikov, vrát a európsku štatistiku. Patricia Toja je spravodajkyňou. Hlasujeme kompromis 20 prijatý, 21 za proti, zdržali sa prijatí, 22 za proti. Overíme si hlasovanie elektronicky 22. Pozmeňovací návrh 22 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijatý, 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, proti, zdržal prijatý, 156 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky, otváram hlasovanie, 156, končím hlasovanie, zamieta sa, 157 za, proti, zdržali sa prijatí, 158 za, proti, overíme elektronicky, 158, overíme elektronicky, otvárame, končím hlasovanie, zamieta sa, 25 za, e, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, Overíme. 26. Za, hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 171 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 24 kompromis za, proti, zdržali sa prijatí. 188 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 189 za, proti, overíme 189, otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Zamieta sa. 32 za, proti zdržali sa. Bohužiaľ nevidím, ako hlasujete, takže overíme elektronicky 32, pozmenujúci návrh 32. E, pani spravodajkňa 32, končím hlasovanie, zamieta sa 190 a 33 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 25 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatý. 212 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 213 za, proti, overíme elektronicky 213. -ku. Končím hlasovanie. Zamieta sa 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti. Overíme hlasovanie. 47 overujeme elektronicky, končím hlasovanie. Zamietnutý kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 217 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 218 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 219 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 220 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 221 za, proti, zdržali sa prijatí. 222 za, proti, zdržali sa prijatí. 223 za, proti. Overíme 223. Končím hlasovanie. Zamieta sa 224 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 225 za, proti, zdržali sa. prijatí, 50 za, proti, zdržali sa. prijatí. 226 za, proti, zdržali sa. zamietnutí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa. prijatí, Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Pozmeňujúci návrh 60. Overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 61 za, proti, preveríme. 61. We check 61 elektronicky a končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa. Preveríme 64. Preveríme 64. A končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 4 za, <clears throat> proti zdržali sa prijatý. 67 za, proti zdržali sa zamietnutý. 4 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatý. 75 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 89 za, proti, zdržali sa prijatí, 94 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí, 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatý, 10 za, proti, zdržali sa prijatý, 11 za, proti, zdržali sa prijatý, Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatý, Kompromis 13 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa prijatý. 107 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatí, 117 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 18 za, proti zdržali sa prijatí, 121 za, proti zdržali sa prijatí, 17 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 19 za, proti zdržali sa prijatí, 124 za, proti zdržali sa prijatí, 126 za, proti, preveríme 126. 126. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 130 za, proti, zdržali sa. Preveríme 130. Prepačte. 130. Hlasuje sa o pozmeňovacom návrhu 130 Ne, nepomýlil som sa. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 131 za. Proti. Preveríme. Čo je to? 131. Končím, e, je to jasne zamietnuté, ako vidíme. 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 139 za, proti, zdržali sa, preveríme, 139. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnutý, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 142 za, proti, zdržali sa prijatí, 143 za, proti, zdržali sa. Overíme. Ďakujem, je to zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa. 144 pre, overíme. 144. Končím hlasovanie zamietnuté 145 za, proti, zdrali sa, overíme 145. And I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 146 za, proti, uh, overíme 146, 146, končím hlasovanie. Zamietnuté, zamietnutý. A teraz konečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. And I close the vote. Zatváram hlasovanie jednoznačne prijaté. Prijatý. Veľká podpora. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem spravodajcovi. Dobre, teraz sa vrátime. Pani, madam, nech sa páči. Eh, e, eh, Takže ja som tieň, ako tieňová spravodajkyňa ďakujem za odvedenú prácu, ale chcela som povedať nasledovné. Práve sme počuli, že výbor IMCO eh, ktorý je, súvisí s našou prácou, nie je nadšený z, z nášho stanoviska. Máme príspevky všetkých tieňových spravodajcov, bola to otvorená práca, naozaj sme tam zapracovali veľa druhov podnikov a IMCO to e, radšej obmedzil. Čiže ide o to, či je tu možnosť e, to poslať späť do politických skupín a povedať, že potrebujeme podporu, inak to IMCO všetko e, pre, prevalí. ďakujem. Ďakujem, Patricia, to bolo veľmi, veľmi dôležité, lebo máme výlučnú kompetenciu o celej tej časti, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, čiže mali by sme to riadne preverovať, lebo e, by to e, malo byť bez hlasovania v IMKO, to je naša časť, a potom pôjde na plenárku a na plenárke sa bude hlasovať o všetkom od začiatku. Nuž e, v IMKO je potrebné postupovať bez hlasovania. Ďakujem, ďakujem, Patricia, to bolo veľmi dôležité. No a teraz ešte raz sa vrátime k správe pána Silikiotisa. E, išlo o pripomienku našej kolegyne, že by sme sa mali vrátiť k pozmeňovaciemu návrhu 232. Pozmeňovací návrh 232 No a mali ste pravdu. Overili sme to a máte pravdu, čiže mali sme o tom hlasovať. Je to správa pána Silikiotisa o opakovanom použití informácií verejného sektora. Prosím, vyhľadajte si to, je to 232 ehm, predtým je IMKO 61 a potom následne je kompromisný návrh 9. Ale ideme hlasovať o 232. Pozmeňovací návrh pani Reda. Kto je za? Kto proti? Je to zamietnuté. Tak. Ďakujem ale veľmi pekne, že ste nám e, pripomenuli, že sme niečo vynechali. Ďakujem, drahí kolegovia. Väčšina e, týchto otázok e, pôjde na plenárku, lebo v rozpočtových otázkach je to nevyhnutné, ale teda, ak opúšťate miestnosť, máme vianočnú recepciu, No, ak už sa nevrátite, tak e, šťastné a veselé Vianoce. Šťastné a veselé, alebo sa vráťte o hodinu a budeme mať vianočnú recepciu. No a teraz ideme na ďalšiu tému na našom programe. Ďalší bod je, ďalšia téma je Prezentácia STOA, STOA, e, teda štúdie STOA, e, trojdimenzionálne na biotlač pre e, zdravotné, na zdravotné a vylepšujúce účely. Bude to výmena názorov na túto tému. Štúdia poskytuje podrobný prehľad budúcich e, rozvojov e, e, trojdimenzionálnych biotlačových technológií s analýzou jej dopadu. Toto je dôležitý bod výskumu v Európskej únii, keďže, keďže tam sú sociálne, etické a ekonomické aspekty. Takže um, máte k tomu informácie na web stránke parlamentu. A máme tu hostia, pána Kristofa Konena z Technologického inštitútu a môžem, mohol by som vás teraz požiadať o prezentáciu a vítajte v Európskom parlamente. Uh, Ak uh, niekto potrebuje odísť okamžite, môžete povedať aj pár slov pani Liber, alebo istotný, tak viete, aká je téma. To je o agentúre pre mm, kyberbezpečnosť v EÚ. Na konci našej schôze na konci našej schôdze máme agentúru pre kyberbezpečnosť EÚ a menili sme poradie, dobre, lebo ako som pochopil, musíte odísť, Angelika, takže pár informácií o agentúre pre kyberbezpečnosť a potom vás požiadam o vystúpenie. Pár informácií, Angelika. Kolegyne, liebe... Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. E, môžem povedať krátko, pretože už minulý týždeň som e, dával správu e, o stave konaní k téme kyberbezpečnosti a potom po našej schodzi sme mali ešte jeden krát trialog a v mnohých stanoviskách sme sa približili, ale ešte stále máme pár tém, ktoré sme nediskutovali dokonca a chcem povedať, že na budúci pondelok večer v Štrasburgu budeme mať posledný trilog a sme teraz dosť e, si fandíme, že dospejeme k kompromisu, ale ešte sú veľa tém otvorených, ako napríklad otázky government a e, zraniteľnosť, a teda tri body celkom, ale je tu pripravenosť veľká, aby sme v týchto troch bodoch e, dospeli k e, zjednoteniu a v pondelok bude e, posledný trilóg a ja tomu verím a viac už nemám čo povedať. Ďakujem veľmi pekne, to bol bod 13. Máte nejaké pripomienky? Kto ste tu prítomní? Nemáte? Tak vráťme sa k bodu 8 a to je prezentácia 100 to je 3D e, biotlač e, pre e, lekárske účely a účely zlepšovania vlastností. Ďakujem, pán predseda. Veľmi radi tu budeme prezentovať štúdiu z toho, ktorá bude bolo požiadané na požiadavku Daniel Tamboránu z Európskeho parlamentu a mám tu aj um, kolegyňu, ktorá uh, rada odpovie na ďalšie otázky, ktoré môžu byť položené po prezentácii. Okay. It's a little bit, I'm sorry, it's a bit slow. Ehm, prečo e, je e, toto 3D e, tlačenie a jeho zásady výzvou. My sme sa zamrali v našej prezentácii na bioaplikácii a toto na jednej strane zahrňa používanie aditív pre biovýrobu z biologických materiálov a na druhej strane všetky rôzne medicínske použitie, napríklad v výrobe protéz a e, v lekárskom sektore aj mimo toho e, v tých e, podomácky vyrobených aplikáciách BioAM, ako tomu hovoríme, to môže uľahčiť prispôsobenie napríklad v výrobe protéz končatín aj v zubárskom premysle, aj pre účely mm, nemedicínske, tiež sa to používalo na decentralizáciu a tiež sú tu zmeny e, v hodnotom reťazci a toto už prebieha, ale tiež e, je veľa očakávaní pre budúcnosť vrátane niektorých, e, ktoré nie sú medicínske, ale viac sa zameráme na tie aplikácie pre zlepšovanie funkčnosti ľudského organizmu. Takže Eh, chceme tým zlepšiť eh, výkonnosť aj ľudí, ktorí nemajú zdravotné problémy, ale tiež musíme vyriešiť eh, etické a sociálne-ekonomické dopady, ktoré môže mať tento vývoj. A dospeli sme k záveru, že ehm, politika EU zohrá kľúčovú úlohu pri rozvoji týchto technológií. Takže sme v tejto štúdii identifikovali, ako vidíte, poslednú kapitolu tri hlavné otázky um, politiky. Jedna sú regulačné otázky, potom um, ehm, preozdelenie um, ehm, prospechu a potom je um, verejná účasť a inovácia motivovaná občanmi. Prvá alternatíva sa zameriava na regulačné otázky v ušom zmysle a tu máme e, dve alternatívy, kde je to je vyváženie medzi špecifickosťou naredení a predpisu a rýchlosťou. E, na jednej strane, keď sa zameráme na rovnocenný prístup pre rôznych e, užívateľov a na druhej strane môžeme sa zameriavať na isté využitia a teda e, regulácia je potom v tempe s inováciou, to je jedna z alternatív. Oni sa nevylučujú, ale je medzi nimi e, rovnováha. Ďalšia bolo spravodlivé rozdelenie prospechu. A tu je vyjaženie medzi konkrétnymi použiťami a e, otvorená sú na druhej strane. Aby som vám dal dojem, ako existuje ten e, trh, e, teraz sú dve americké firmy, ktoré už sú veľmi silné e, v tom trhu 3D tlače, ktorý sa orientuje na trh. Na no tieto použitia a môžeme buď hľadať špecifickejšie aplikácie a použitia, na druhej strane môžeme hľadať veľmi široký prístup, ale toto, čo sa týka bezpečnostného rizika, je to vždy eh, isté eh, eh, vyváženie, keď chcete byť špecificky konkrétny. Napríklad bola tu sieť investigatívnych novinárov, ktorí zistili, že podľa nich je tu postoj v Európe príliš laxný a tiež sú tam isté zdravotné rizika. Takže sú na jednej strane požiadavky, kde treba byť špecificky, napríklad pri implantátoch, ale tiež e, v tomto kontexte treba zradiť e, komplexnú sieť pre EU. A posledná možnosť je otázka verejnej účasti a inovácie, ktorú e, poháňajú občania. To sa týka zdrojov tu môžeme rozlišovať na jednej strane medzi občanmi ako ľuďmi, ktorí o tom diskutujú a vyvíjajú svoje názory, čo sa týka týchto technológií, aj s ohľadom na tieto dlhodobé myšlenky predstavy o tom, ako to používať e, aj mimo medicínske uplatnenia a e, tvorby orgánov a tiež e, potom je tu možnosť, aby občania boli mm, tí inovatóri a mm, vývojári technológií. Toto je dôležité, čo týka verejnej účasti a diskusí o technológiách. Je dôležité vidieť od začiatku, aby sa začalo s e, činnosťami e, verejného dialogu, aby na jednej strane sa e, predišlo predišnej eufórii a na druhej strane nepotrebným obavám a tiež, aby neboli také pokutné laboratória, alebo e, keď sa to bude robiť e, podomácky, tak e, to môže byť užitočné pre vyplnenie medzery. No je tu otázka regulácie z tých použití čo do bezpečnostných aspektov. A čo sa výhľadu týka, aby sme to zhrnuli, aby sme naplnili hm, stredno a dlhodobý potenciál hm, tohoto využitia v domácom sektore, je treba hm, súdržný európsky prístup. A za účelmi takéto prístupu sa treba rozhodnúť, na čo sa chce Európa zamerať. A toto tiež e, v e, súvislosti s globálnou konkurenciou, pretože nechcem opakovať mantru, že USA je pred nami, ale e, v, na trhu v zdravotníctve je dominancia istých amerických firm a myslím, že bolo užitočné vzhľadom na celý hodnotový reťazec, aby Európa sa zamerala na to, ako podporovať tieto činnosti. A na to treba prijať isté rozhodnutia, čo sa týka smerovania e, tejto rovnováhy, aby sme e, zrealizovali e, tie domáce aplikácie. Vieme, že tie aktivity, ktoré rozvíjajú občania, si zaslúhujú väčšiu podporu aj pozornosť a ale keď hovoríme o lekárskych aplikáciách, lekárskom požití, tak keď by to občania mali e, vyvíjať e, v podomáckých laboratóriách, e, tak to tiež spôsobuje isté obavy a, a má zmysel, aby sme tieto činnosti kombinovali s verejnou diskusiou a tí, ktorí to chcú vyskúšať, tak by to mali priniesť do stredbodu diskusí medzi občanmi. Hlavne sa týka um, pokročilého um, biotlačenia, ako napríklad e, tkaní orgánov, čo už teraz sa vyvia, ale ešte ďaleko je to od použitia na širšom trhu. My by sme argumentovali, že um, technologické investície sú kľúčové No, ja som to dokončil trošku skôr, ako mm, sa očakalo, takže máme viac času na diskusiu. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a teraz, e, vážení priatelia, chcem sa vás opýtať, či niekto chce začať diskusiu, prosím. Máte slovo diskutovať o tejto dôležitej technológii pre budúcnosť. Ako vidíte túto otázku, pani Nibler? Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za výbornú prezentáciu. Nechcem sa vyjadrať k tým jednotlivým alternatívam, no môžem dať prehľad, že ako na tom stojíme v Európe v porovnaní s e, inými konkurentami v tejto technológii. Máme výhodu, máme dobré východisko, alebo sú to Američania, alebo sú títo ďaleko pred nami alebo aj iné regióny na svete v týchto technológiách. Môžete to zodpovedať? OK, thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Ja mám otázky, ak dovolíte, pretože sme pripravili isté otázky, ale tie môžu byť zaujímavé z hľadiska našej činnosti vo výbore ITRE. vysoké štandardy pre trojrozmernú biotlač. Ako ehm, môžu tie ehm, medzery rozdiely v štandardnej legislatíve medzi štátmi v tomto zharmonizovať? Pretože zdá sa, že štandardná legislatíva je najdôležitejšia. A ako možno zvládať tento proces s veľmi špecializovanými schopnosťami. Myslím, že eh, 3D tlač teraz nahrádza prácu tých ľudských eh, zručností a vedie to k istým pochybnostiam, že či je to možné, akým spôsobom, ako môže EÚ eh, sa vysporiadať s tými vysokými nákladmi na um, infraštruktúru pri 3D tlači. A um, veľmi dôležité je právne hľadisko právne otázky. Aké právne otázky otvára 3D tlač? Pretože určite na ne budeme odpovedať v budúcnosti. A um, bude to veľa komplikovaných tém a tiež e, etických e, obmedzení. Môžete povedať pár slov o tom? Možno najdôležitejšia otázka. pre výbory TRE. Mohli by ste zodpovedať na všetky z nich? To by bolo pre nás zaujímavé vo výbore TRE. Nejaké ďalšie otázky máte, kolegovia? Dámy a páni? Nevidím ďalšie. Tak prosím, začnite. Okay. My, yeah. Thank you for uh, interesting... Ďakujem za tieto zaujímavé otázky. predbiehame iných alebo iní predbiehajú nás, vidíme, že Európa ako aj ďalšie pokročilé štáty, ako napríklad e, USA a Japonsko, majú vysokú úroveň e, medicínskeho priemyslu aj výrobného priemyslu, ale vidíme, že 3D tlač e, lekárskych pomocok a biomateriálu sa skúma v mnohých oblastiach, takže nie je tu jasný štát, e, ktorý by e, viedol e, ten trh, ale je tu veľa trhov s novinkami, takže to spôsobuje dobré príležitosti, aby vlády alebo štáty získali popredné postavenie, lebo to pole je veľmi široké. Tiež to stiažuje možnosť vládam regulovať túto oblasť, pretože je veľa miest, e, kam smeruje vývoj a niekedy sú to um, lokálne miesta, kde ľudia skúšajú tieto biom e, použitie a tam to máme ťažké, aby sme dospeli k jasným odporúčaniam, že sa to má regulovať tak či onak tak sme dospeli k alternatívam. Keď sa pozrieme na tie alternatívy a vidíme celý, celé to pole biom, tak to reaguje na otázky právne a regulačné. Je tu pár právnych otázok, ktoré by sa mali dosť rýchlo riešiť, ale tiež sú ťažké. Jedno z otázok je, že Nejakým spôsobom niektoré tieto produkty sa používajú pre medicínske použitie aj vnútri v tele, a ako skoro bežné liečenie a už e, skoro majú stav ako lieky, ktoré sme silne regulovali, ale nemáme na ne regulačný rámec. Jeden z vodov je, že keď sa pozrieme na tieto bioam aplikácie, tak nie je jasné, že aké sú čo to sú v súvislosti s terajšími e, reguláciami čisto lekárskej pomocky alebo e, chemické náhrady alebo mm, liečivo, alebo sú to neľudský materiál alebo biomateriál. Máme mm, biopožitie, ktoré e, vyrába neľudský materiál a pestuje tkanivo na týchto prírodných materiáloch, ktoré vytvárajú istú zmes pre použitie na ľuďoch a neexistuje to v predpisoch. Je to jedno či druhé. A tiež, čo sa týka tlače, 3D tlače, otázka je, že čo e, v rámci IPR regulujete? Či je to software, či je to jeho konštrukcia, alebo to sam, samotná tlač, ten materiál. A príloha 2 k tým správam, to mm, konkrétnejšie vyjadruje, že e, nie, žiadne z naredení e, o tomto materiále BOM a žiadne z existujúcich naredení sa to nedá použiť a tu by ste vy mohli zohrať svoju úlohu a vypracovať súbor e, naredení o tom, ako mať pozorovať tieto BOM použitia, ktoré už teraz sa používajú na trhu v implantátoch. A tiež to môže byť e, odpäť na otázku medzore a rozdiel v terajšom regulačnom rámci medzi štátmi, že taký všeobecný regulačný rámec by mohol použiť štát, pomoc štátom, ako vyriešiť e, reguláciu bioam. Takže toľko k tým právnym otázkam. Môžete vysoviať slova. Takže na väčšinu z tých otázok e, bolo zodpovedané ešte k tej prvej otázke. Teraz e, ten trh s e, zdravotnickým použitím bio 3 tlače nie je taký veľký, ale sú to isté predpovede, ale tu už máme istú skoro monopolnú štruktúru s americkými firmami, ale to nemusí sa tak udiať v budúcnosti, keď dospiem k týmto mnohým ďalším aplikáciám. Tiež e, chcem zvorazniť, čo povedal kolega. Toto je e, pomocná technológia prerezová, takže mnoho z tých etických e, otázok, na ktoré sa pýtate, tie nie sú v tej technológii, ale v použití. Ak by to niekto používal neeticky, pochybný, na pochybné účely aj mimo medicínskeho priestoru, tak by to bolo problematické. No chcem varovať pred e, touto myšlienkou, že čo sa deje mimo e, tohoto lekárskeho e, prostredia sú vždy pokutní vedci alebo hekery. Nie, oni sú zaujímaví a chceme do toho zapojiť účastníkov. Je napríklad veľa použití aj pre liečbu detí, aj v chudobnejších štátoch, kde e, takíto občania, ktorí sú sami inovátori a napredu s inováciou už toto robia, už sa to deje a to je dôležité, keď budeme zohľadňovať diskusiu o budúcich etických otázkach. A teraz otázka jedna bola otvorená, že dve otázky boli otvorená v tom zozname, že ako riešime tie problémy vysokých nákladov. Môže to byť e, aj kombinácia napríklad otvorená inovácia a zacielené financovanie malých a stredných podnikov. Tiež, e, čo sme uviedli, je dôležité a to štandardizácia v celej Európe a čo sa týka tých e, udalostí minulý týždeň, Myslím, že to je argument skôr pre centrálny prístup na európskej úrovni, no neviem, aké sú presné alternatívy pre väčšiu centralizáciu regulačného prístupu. No myslím, že treba na to štandardizáciu, lebo niektoré z tých e, použití sú také relevantné čo do bezpečnosti, že keď budeme silne tlačiť na mnohých ľudí otvorene, na malé stredné podniky, tak potom otázky bezpečnosti môžu byť problematickejšie, ako sú teraz. A ako... Neviem, či som presne pochopil tú otázku o ľudských e, zručnostiach, teda otázka o strate pracovných miest. E, išlo to? Áno, ako sme tu vedli, ako aj pán Tandrono, mm, poslanec e, to s nami riešil, skôr sme dopad na zubné lekárstvo a myslíme, že táto otvorenie vácia musí silnejšie zahrňať ľudí, ktorí pracujú v tej oblasti, a nielen zástupcov priemyslu a akademikov, ale aj ľudí, ktorí naozaj pracujú v tých eh, oblastiach, pretože keď ich majú zahrnúť takýchto diskusí o tom, ako im môžu tie technológie pomôcť a do akej miery ich nahrádzajú, to je tiež, myslím, dôležité v týchto činnostiach, aby sme týchto ľudí nejako zorganizovali, nielen prostredníctvom zástupcov odborov. A tu máme dôležité nástroje na európskej rovni a to nie je priemysel, ale Európa je priekopníkom v tom, že občanov a účastníkov chce do toho čo najskôr zapojiť e, do technológií, ktoré e, sú vhodné na naplnenie potrieb spoločnosti. Mať. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší žiada o slovo, alebo chcete niekto ďalšie otázky položiť? Nie. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. A je veľmi dôležité, aby sme napredovali, aby sme nezaostávali za ďalšími na našej planete. Takže EU je dôležitá, aby sme sa snažili vyriešiť tento problém. Vždy musím napredovať, to je dôležité, to je veľmi dobré zhrnutie. With great pleasure, of course. Komisia s potešením. Yeah, European Commission komisia. Ak by som e, mohol uviesť otázku alebo pripomienku, poviem, že keď to nazývame bio ako všeobecne, tak možno je to príliš e, prehnané, mohlo by to byť zavádzajúce v tom zmysle, že ak hovoríme o bio 3D tlači, tak to bude, budú hlavne bunky. A Tlačenie buniek, tlač buniek, e, tak to sme ešte vo veľmi skorom štádiu. Takže toľko len e, pripomienka. Ináč povedané, vaše správy sú veľmi dobre vypracované a komplexné. A je to pripojenka, ktorú len chcem vám dať do pozornosti. Ďakujem, odpoď prosím. So I, I, I fully see your point, so, but... Ja chápem vašu pripomienku, no takéto projekty majú istú históriu. My sme do toho zahrnuli veľa tém a to zahrňa aj e, tú jadrovú biotlač, e, čo ste vy spomenuli. A to je jadrom tej metodike, sú tu ďaleko siahle vízie a využitie, ale v kontexte politiky sa tu rozlišuje medzi um, lekárským využitím 3D tlače bez toho, aby sme používali slovo bio, lebo nie všetka 3D tlač je biologická a sú tu obrovské regulačné rozdiely, ako kolega povedal. Ja by som potrebu, podporil toto hľadisko. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Thanks a lot. Uh, dear friends, let us go to the next item. Ďakujem. Priatelia, poďme na ďalší bod programu a to je aj bod 9 aj 10 a to je vnútorný trh s elektrinou prepracované znenie a spoločné pravidla pre vnútorný trh s elektrinou prepracované znenie. A to sú veľmi dobre známe časti nášho balíka pre čistú energiu a trh s elektrinou. Náš e, spravodajca Christian Iskarinš ma požiadal, aby som vás informoval v jeho mene. On mi poslal krátke informácie vám k dispozícii a 3. a 4. trialog pred e, pár týždňami, kde inštitúcie diskutovali o dynamických cenových zmluvách a nástrojoch na porovnanie na eh, úpravu reakcií, agregácie, prepínania komunikácií o cenách eh, zraniteľných zákazníkov, energetickú chudobu a energetické ukladanie eh, v, prevádzkovateľov prenosových sústav a bol dosiahnutý dobrý pokrok a aj viacero kompromisov. Niektoré dôležité body, ako napríklad cenová regulácia a energetická chudoba, stále ostávajú otvorené. Ak chcete nejaké ďalšie presné dodatočné informácie, náš spravodajca to rád zodpovie a v prípade regulácie inštitúcie dospeli k celkovej dohode o ustanoveniach, čo sa týka spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav. E, nový útvar alebo subjekt, ktorý bude zriadený pre tento účel, sa bude volať regionálne koordinačné centra. K tejto veci bola obrovská mm, debata a uvádza sa v mandátu parlamentu alebo ostáva to v rámci mandátu parlamentu. Myslím teda, že to je dobré e, rozhodnutie a počas tretieho trialogu inštitúcie začali diskusiu o mechanizmoch budovania kapacity, ktoré boli zahrnuté počas čtvrtého trialogu. Bol dosiahnutý e, dobrý pokrok k tejto dôležitej téme, ktorá má zúžiť rozdiely v stanoviskách k niektorým dôležitým témam na ďalší trialog. A ten sa plánuje na 5. decembra počnúť s 6 eh, hodinou večer. A my sme pripravení sa stretnúť aj v druhej polovici decembra pred Vienocami. Rada a Európsky parlament obe inštitúcie spolu s eh, komisiou sme otvorení aj na 6. trialóg, ak je to potrebné. Rať by sme to dokončili. Tá, e, tá, e, smernica a nariadenie dva body. Drahí kolegovia, máte nejaké otázky? Nech sa páči, máte slovo pani. Jersey. Ďakujem, Jersey. Len chcem povedať, že toto je posledný kúsok e, tej, zlož, tej zložitej skladačky a zdá sa, že v decembri nás čaká veľa práce a možno, že nebudeme mať dosť času. Druhá vec, rozprávala som sa a nechcela by som, aby sa niečo stratilo. Čiže toto je posledná časť eh, legislatívy Čistá energia pre všetkých občanov a je dôležité, aby sme všetko urobili správne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tereza. Myslím, že nie je to tak, lebo e, sme diskutovali o všetkých otázkach a zdôraznili sme vo všeobecnosti e, chudobu a vo všetkých ohľadoch, že je to kľúčové pre Európsky parlament a máte pravdu, že nemáme dostatok času, to bol dôvod prečo bolo potrebné hlasovať dnes. Hoci um, pre niektorých kolegov, niektorým kolegom sa to príliš nehodilo, ale bolo absolútne nevyhnutné pohnúť sa dopredu. A všetky ostatné e, časové nedostatky, môžeme povedať, že sme sa dostali na bod 11, ktorý je veľmi podobný pripravenosť na rizika v sektore elektrickej energie na zasadnutí výboru. Náš spravodajca, kolega Petersen, mi zaslal informácie. Oh, oh, well, Prepačte, Rečník sa opravuje. Pripravenosť na riziká. A série pán Petersen a tu je náš pravodajca pán Flavio Zano na to. Našťastie ste s nami, pán kolega Zano na to, čiže ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, my sme si týmto všetkým prešli spoločne 22. novembra. Sme sa dohodli na texte návrhu nariadenia ohľadom rizika v sektore elektriny. Následne prebiehal tretí trialóg, bolo tam cítiť veľké napätie Takže týmto sme si prešli a museli e, sme pristúpiť na 30 mesiacov namiesto tých 24, ktoré sme tam e, zakomponovali. Takže v podstate došli sme k dobrému výsledku a ten text e, bol posilnený po trialógu. Pokiaľ ide o predsedníctvo, tak nedošlo tam k mm, tomu, o čo sme žiadali pri ACER v rámci rizika a pri spracovaní jednotlivých plánov. Mm, podarilo sa nám udržať si princíp solidarity, to je veľmi dôležitá vec v tomto nariadení. A to bolo schválené ako aj hodnotenie ex ante. Myslím teda, že môžeme celú túto vec hodnotiť veľmi pozitívne. Pozitívne vnímame aj jednotlivé opatrenia. A myslím, že celkovo sa nám to podarilo uzavrieť naozaj veľmi pozitívne. Chcem sa poďakovať všetkým e, spolupracovníkom. Pán Buzek, vám ďakujem špeciálne, pretože ste sa do tohto zapojili, využili ste všetky vaše skúsenosti. Takže naozaj e, ďakujeme veľmi pekne a ďakujem taktiež sekretariátu. Flavio. Ďakujem, Flavio, bol to veľký úspech. Samozrejme, bol to váš úspech Takže ehm, e, všetko záviselo od vašej pripravenosti a vy ste zastupovali celý parlament. Myslím si, že Európska komisia to tiež podporila a v konečnom efekte rada bola dostatočne odporná, čiže Mohli sme poblahoželať najprv vám, pánovi Flaviovi Zanonatovi, nášmu spravodajcovi. Bol to veľký úspech, ďakujem za vašu prítomnosť, lebo bolo dôležité, že ste k tomu mohli niečo povedať nám všetkým. Čiže máme štyri e, časti legislatívneho návrhu, to je druhá časť e, balíka Čistá energia. E, prvá časť bola ukončená už kompletne. A druhá časť, štyri časti legislatívneho návrhu. Drahí kolegovia, máte nejaké otázky na kolegu Zanonata? Nezdá sa tak, takže dovolte mi povedať, že štvrtá časť legislatívneho návrhu je e, agentúra pre spoluprácu e, e, regulátorov pre energiu a Náš spravodajca je pán Petersen, ktorý mi poslal stručné informácie pre vás a boli to prvé tri trialógy. Skončili sme, pokiaľ ide o e, dôležité aspekty ako prístup k informáciám pre Acer, ako aj organizačná, eh, organizačná štruktúra agentúry. Ďalší trialog sa uskutoční 11. decembra v Štrasburgu. Dúfame, že bude posledný. A ukončíme to všetko, celú otázku. Ešte stále máme dôležité témy pred sebou, napríklad schopnosť ACERS eh, robiť rozhodnutia eh, ohľadom konečného zdroja a ohľadom regionálnych koordinačných centier Máme tu určitý odpor zo strany niektorých členských štátov v rade. E, nechcú e, poskytnúť e, Acer takéto schopnosti, čiže rokovania nebudú ani rýchle, ani ľahké. To je názor nášho spravodajcu. Úloha E, riaditeľa e, voči e, rade regulátorov. Pozícia parlamentu je jasná. Chceme silného a nezávislého riaditeľa, pokiaľ to len bude možné, čo najviac nezávislého, ktorý zabezpečí efektívny funkčný ESER. Iná téma pre niektoré členské štáty. Ďakujem a pre nášho spravodajcu, pokiaľ ide o budúcnosť e, európskeho trhu s elektrínou, ešte stále nás čaká dlhá cesta. To je názor nášho spravodajcu e, pri diskusii o dôležitých témach, ktoré som práve spomenul. Ale napriek tomu dúfame, že sa nám podarí finalizovať e, rokovania trialógu v Štrásburgu 11. decembra. Chce sa niekto vyjadriť, drahí kolegovia? Ako viete, štyri <clears throat> časti legislatívneho návrhu, e, ktoré sme e, pripravení ukončiť v decembri tento mesiac. Takže už to nechceme prenašať do rumúnskeho predsedníctva, čo je dosť dôležité. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ako uh, zástupca ACER mám jednu otázku na základe vašej skúsenosti niektoré časti nariadenia o ACER závislosti od e, rokovaní o e, trhu s elektrinou. A ak tieto rokovania budú zlyhať, alebo to neskončí, rokovania neskončia do konca tohto roka. Či, ako myslíte, že budeme pokračovať s Acer? Pretože Nemôžeme si dovoliť mať iný scenár pri Acer. Čo sa stane inde, keď to pôjde takto? Áno, máte úplne pravdu. Takže, čo si necháme na úplne posledný trialog eh, v návrhu eh, trhu eh, s elektrinou, 19. 20. decembra. Možno by bolo dokonca možné ukončiť naše rokovanie 11. decembra o Acer, ale ak nie, tak bude potrebné stretnúť sa znovu, možno 21. alebo no už e, ja som úplne otvorený. Informoval som tak radu, ako aj komisiu v mene výboru ITRE Dúfam, že aj spravodajcovia sú pripravení. Dúfam, že aj kolega Petersen príde 19., 18., 20. decembra. Je to zelený týždeň, ale zelený týždeň znamená, že sme predsa len pripravení konať. Nemáme dovolenku. Vôbec to neznamená, že máme dovolenku ako poslanci, čiže to závisí aj od rakúskeho predsedníctva, či oni sú budú pripravení prísť 4 dní pred Vianocami. Pre mňa je to absolútne najdôležitejšie ukončiť to v decembri. Stretol som sa s rumunským predsedníctvom, ako aj so zástupcami rakúskeho predsedníctva. Samozrejme, že by bolo lepšie aj z pohľadu rumunského predsedníctva, pretože oni majú e, strašne veľa tém, ktoré chcú vyriešiť E, rozpočtové otázky do najbližších 7 rokov. To je niečo napríklad, čo čaká rumunské predsedníctvo, čiže z tohto pohľadu je absolútne nevyhnutné e, ukončiť balík o čistej e, energii v decembri. Ale súhlasím s vami, nie je jednoduché napredovať s Acer a Eh, ukončiť eh, to bez toho, aby eh, návrh trhu s elektrinou bol tiež ukončený. Ďakujem. Ešte nejaké ďalšie požiadavky? Cyber security, kybernetická, akt o kybernetickej bezpečnosti, to spomenul kolega pred hodinou. Z vašej strany neboli žiadne otázky. Teraz ideme na správu, návrh správy Miroslava Poche. Prijatie smernice Európskeho parlamentu a rady o energetickej efektívnosti, riadenie energetickej únie s stiahnutím Spojeného kráľovstva z e, Európskej únie. Čiže je to taký neobvyklý prípad Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu. Čiže pán Miroslav Poche je náš spravodajca. E, Európska komisia prijala súčasný návrh na zmenu e, smernice energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o riadenie energetickej únie z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie je potrebná e, technika úprav, technická úprava údajov, pokiaľ ide o spotrebu energie, aby to e, vlastne reflektovalo e, úniu 27 členských štátov miesto 28. No už <clears throat> máme časové obmedzenia a je potrebné ukončiť legislatívne návrhy pred um, 30. marcom 2019 tam končí členstvo Spojeného kráľovstva. Výbor sa rozhodol e, pre urýchlený postup. To je dôvod, prečo mm, vo výbore ITRE máme takýto návrh správy ako, ak sa nemilím, pán Miroslav Poche požiadal pani Terezu Griffin, aby teda predložila e, svoju správu. Pani, máte slovo. Ďakujem. To je veľká irónia, že ja o tom hovorím. Viem, že chcete, aby e, e, sme ostali a ešte to nie je ukončené hlasovanie e, bude e, v moje, na moje narodeniny. Dúfam, že to odhlasujeme. Takže každopádne by som sa chcela ospravedlniť v mene Miroslava, ktorý tu dnes nemôže byť. Chcela by som prezentovať správu návrhu e, rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady o úprave e, cieľov energetickej efektívnosti, ak, Európsk, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie, tak toto je jeden z 8 legislatívnych textov, ktorý bude musieť byť technicky upravený. Toto je technický návrh, ktorý má prepočítať hodnotu európskych záväzkov v oblasti e, úspory energie. Minulý mesiac Európsky parlament prijal finálnu dohodu s radou, ktorá uvádza redukciu v spotrebe energie o 32,5 a o toto 0,5% e, sme veľmi e, tvrdo bojovali. To by malo byť dosiahnuté v roku 2030. Spotreba 28 by nemala presahovať 1273 mg v primárnej energie aj v roku 2030. Po odpočítaní e, spotreby Spojeného kráľovstva je to 100 30, 126, pokiaľ ide o spotrebu energie. Spravodajca navrhuje 5 technických pozmeňovacích návrhov. Jeho návrhy špecifikujú, aby sme e, tam zohľadnili dva body, 2 ciele, 32,5 redukcie, aby sa to vzťahovalo na primárnu a finálnu spotrebu a aby sa špecifikovalo prepojenie na ďalšiu legislatívu. E, technická zmena vstúpi do platnosti v dôsledku 20-dňového e, obdobia. Takže ten dátum spravodajca v dôsledku technického charakteru e, si nemyslí, že tento proces prebe, prebehne hladko. Rada už naznačila, že toto nebude problém. Takže toto bolo za Miroslava a dúfame, že táto legislatíva nebude, nevyhnut, nebude potrebná. Ďakujem. Uh, well, uh, thank you very much. Uh, thank you, colleague. Ďakujem. Je to veľmi neobvyklá situácia, že požiadal práve vás, aby, uh, nám všetkým, uh, aby ste nám všetkým prezentovala túto správu. Dobre vieme, že teda poznáme vašu pozíciu a vaše stanovisko ohľadom všetkého, čo sa deje medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ale rešpektujeme demokratické rozhodnutia, nemáme žiadnu inú možnosť, ako dobre viete, ale ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu v mene Miroslava Pocheho. A bolo to dosť jasné a chcem ak to nebolo dosť jasné, chcem požiadať Európsku komisiu, aby sa vyjadrila pán Hodson z Európskej komisie. Ak môžem požiadať, aby ste sa vyjadrili k tej prezentácii od pani Terezy Griffin mene pána Pohe. Ďakujem. Možno si myslíte, že eh, ironia mm, pokračuje, keď ja som zodpovedný za ten útvar, Chcem povedať tri veci. Chcem sa poďakovať e, Európskemu parlamentu aj Rade za rýchlosť, e, z ktorou vyriešili e, túto technickú tému a k obsahu nemám čo doplniť k tej správe pána Griffina a pána Poche. Súhlasíme s tým, čo odznelo a my vidíme zmysel v tých technických pozmeňujúcich návrhoch, hlavne v tom piatom technickom pozmeňujúcom návrhu, hlavne sa týka zniženia tej lehoty nástup do platnosti z 20 dní na 3, tak zdá sa že to je eh, múdra mm, voľba a za mm, daných okolností eh, bude eh, vďaka tomu mm, táto legislatíva uplatniteľná na čas. Ďakujem pekne. Moja otázka je, že ak chcete povedať pár slov uh, mene Miroslava, my sa snažíme zabezpečiť, aby sme sa pripojili na akékoľvek eventuality, aby sme vzali naše eh, zodpovednosti vážne a eh, myslíme to vážne, aby sme dospeli k tomu cieľu. A mohlo by to byť vyššie. Eh, my sme sa snažili o viac percent a tých 20 to bolo dobré víťazstvo a bol to dobrý príklad Jerží pod vašim vedením, kde ITRE sa spojili a <coughs> dospeli ku koncenzu v prospech občanov. A to je krása Európskeho parlamentu a preto by Spojené kráľovstvo malo zostať e, súčasťou 28. Mostly. E, ďakujem ako zvyčajne, teraz sa s vami súhlasím a môžem na záver informovať e, členov, že Lehota na predlženie pozmeňujúcich návrhov je 5. decembra 2018 a potom pripravíme hlasovanie VITRE 14. januára 2019. Hlasovanie v plenárke sa má potvrdiť. Ďakujem pekne. ešte raz, Tereza, za vašu prítomnosť. Je to veľmi dôležité. A môžem povedať vec hovoriac, že je to nepotrebné, ale v tomto prípade nemôžeme robiť e, nič iné. Mali by sme napredovať a mali by sme byť pripravení na všetko na konci marca. Ďakujem pekne a Vážení priatelia, dovolte mi povedať, že k bodu programu rôzne chcem povedať, že eh, k tej vianočnej recepcii sa so všetkými s vami stretneme a budeme tam mať eh, možno pol hodiny, aby sme prebrali pár tém a bude to začínať eh, o 6.15 a o 6.30 budú sami dva komisári, ktorí prediskutujú pár tém. 20-30 minútovú recepciu si s nami vychotnajú a to bude v budove Jan, tretie poschodie Brasery. Tretie poschodie Brasery Jan. Veľmi pohodlné miesto, takže vás pozývam a chcem vás pozvať na 6.15, teda o pol hodinu ale nie neskôr ako 6.30, lebo začíname o 6.30. K téme ehm, správa pána Poche. Máte slovo, kolega? Chcem sa ospravedlniť, pretože zároveň som bol e, v inom výbore k Brexitu. Musel som povedať niečo za e, politickú skupinu, čo týka témy smernice energetické energetickej efektívnosti a, a že no deal alebo jeden deal, čo sa týka odchodu Británie. Chcem povedať e, všetkým zúčastným opodstatneným, že to musíme celé jasne vypočítať a nemôžeme ostať pri nejakom politickom zhodnotení. Takže nemôžeme, aby potom odchode eh, Veľkej Británie ostatné členské štáty ešte viacej museli konať eh, a plniť eh, v oblasti úspory energie. Takže E, na záťaž by um, e, musela byť politicky um, prehodnotená, tomu sa musíme teraz e, vyhnúť. Musíme um, sa postarať o to, aby to ostalo pri dohodnutých cieľoch, aby sme som tých dohodnutých cieľov o zdieľaní záťaže medzi členskými štátmi to pritom ostalo a aby odchod e, Veľkej Británie nespôsobil ešte ďalšie e, vplyvy a dôsledky na jednotlivé členské štáty. Thank you very much. Ďakujem pekne, kolega, za vaše pripomienky. Určite to zohľadníme, je to veľmi dôležité, že ste s nami, chápem, že máte iné schôdze na iných miestach a niekedy nie sme schopný byť správny čas na výbore ITRE. No, ďakujem za vašu pripomienku a chápem, že nemáte iné pripomienky k tejto téme a chcem vás informovať, že ďalšia schôdza bude 14. januára v Štrásburgu o 9. Takže budúci týždeň nebudeme mať schôdzu v Štrásburgu, ale mali by sme mať schôdzu polovici januára, 14. januára, pretože je to úplne potrebné, ak e, chceme napredovať s našimi rozhodnutiami vo výbore ITRE. E, máme málo času, lebo je to koniec volebného obdobia. Takže o 6.30, prosím, ak môžete byť prítomní na našej krátkej schôdzi a túto si vychutnať naživo pol hodinu. Všetko najlepšie želám. Ďakujem pekne.